Vážení kolegovia, chcem vás požiadať, aby ste si posadali. A ešte minútku si dáme. Dáme si minútku, aby sme sa usadili. So, welcome um, uh, to this uh, econ uh, uh session. Vážení kolegovia, vítajte na tomto stretnutí výboru ICON. Myslím si, že naše dve dnešné témy, ktoré máme na programe, sú mimoriadne relevantné. Žiaľ, nemáme toľko času, aby som mohol ho tráviť nejakým príjemným privý, privítaním, takže eh, Jednoducho prejdeme rovno na vec. Máme tu veľmi dôležitých rečníkov, takže tie témy, ktoré sme si na dnes zvolili, sú budúcnosť európskej daňovej eh, politiky, zdaňovanie, <clears throat> digitálneho hospodárstva, potom dosledovanie Panama Papers, Paradise Papers a tiež spolupráca s výborom pre vyšetrovanie eh, panamských podvodov, takže Takže eh, vaša úloha je mimoriadne dôležitá v rámci tejto dôležitej témy No a konkrétne sa pracuje na CCTB a digitalizácii CCTB. No a potom tu máme smernicu 5 a AML, boj proti praniu špinová, špinavých peňazí. Potom tu máme tiež e, správy, výkazníctvo, Eh, jednotlivých krajín. Takže ešte pred, predtým, než začneme s našimi panelistami, o, odovzdal by som slovo môjmu váženému spolupredsedovi. Takže nech sa páči, ak chcete niečo povedať, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Vážený pán Brotieri, Vážení členovia, vážení poslanci Európskeho parlamentu, národných parlamentov, milí kolegovia, je to veľká česť pre mňa mať možnosť spolupredsedať na tomto zasadnutí. Táto medziparlamentná konferencia Európskeho parlamentu je mimoriadne dôležitou záležitosťou. ktorá sa koná počas bulharského predsedníctva. Hovoríme o veľmi dobrých záležitostiach, veľmi dôležitých záležitostiach, ktoré sa týkajú daňovej politiky. Ide o to, aby sme opätovne získali dôveru daňových poplatníkov. Ide nám tu o sociálnu spravodlivosť a je potrebné venovať sa aj digitálnemu hospodárstvu na medzinárodnej mm, úrovni. Tiež pravidlá medzinárodného oceňovania pre rozdelenie zisku a ďalšie pravidlá, ktoré sú dôležité pre digitálne technológie. A práve z tohto dôvodu je mimoriadne dôležité zvážiť aj návrh CCCTB Európskej komisie. Mimoriadne nás teší, že máme tu pravidlá o hlavnom sídle spoločnosti, ktoré sa budú revidovať a spolu budeme pracovať na týchto návrhoch, budeme pracovať na týchto modeloch, ktoré budú brať do úvahy to, kde tento no, profit bol generovaný a kde sú aktív, aktíva. Druhá záležitosť sú Panama Papers a na to by sme sa skutočne mali zamerať, tí, ktorí sa zaoberáme tí, ktorí sa zaoberáme Mm, e, daňovými otázkami a tiež mimoriadne dôležité je venovať sa praniu špinavých peňazí, vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a týmto záležitostiam, pretože e, takto upravíme naše daňové systémy. Áno, ďakujem veľmi pekne, vážený pán spoluprodseda. A teraz by som udelil slovo Valerovi Mutelie, ktorý je riaditeľom e, DigiTaxu v Európskej komisii. To je náš prvý rečník. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni, poslanci, dobré popoludne. E, chcel by som teraz e, sa niekoľko minút venovať rekapitulácii tak toho, čo sa nám podarilo zrealizovať V oblasti eh, fiskálnej ekonomiky fiskálnej politiky od začiatku mandátu komisie eh, na čele s eh, pánom Junckerom a takisto aj identifikovať tie hlavné výzvy, ktoré máme pred sebou, aby sme mohli ukončiť implementáciu tohto programu. Myslím si, že je veľmi užitočné preto začať moje slova s tým, že zdôrazním vynikajúcu spoluprácu medzi inštitúciami, ktorú sa nám podarilo zabezpečiť medzi Európskym parlamentom, ale aj mnohými národnými parlamentami, s ktorými sme mali tú čest viesť veľmi živý a bohatý dialog, ktorý nám umožnil realizovať tento program a ktorý nám mohol prijať tie rozhodnutia, ktorú, ktoré Rada ministrov prijíma v oblasti fiskálnej, ako to práve pripomenul kolega v rámci legislatívneho procesu, pretože, ako viete, ale fiskálna oblasť si vyžaduje jednomyselné rozhodnutie. Prvá vec, ktorá sa nám podarilo dosiahnuť, sa týka fiskálnej transparentnosti. Myslím, že môžeme povedať, že od začiatku tohto mandátu sa nám podarilo zabezpečiť prijatie legislatívneho textu tak na európskej úrovni, ktorý umožnil zabezpečiť a zvýšiť fiskálnu transparentnosť, pokiaľ ide o rulingové dane, takisto aj v oblasti reportingu pri jednotlivých krajinách. Pokiaľ ide o veľké podniky, tiež sa nám podarilo pokročiť vpred v rámci smernice, pokiaľ ide o boj proti praniu špinavých peňazí a takisto aj pokiaľ ide o automatickú výmenu informácií medzi bankami, ktoré majú bankový charakter. Toto všetko sú súčasti legislatívy, ktorá umožnila fiskálnej administratíve, aby mala dostatok informácií, ktoré sú pre nich potrebné, aby mohli zabezpečiť zber údajov, pokiaľ ide o výber daní. Európska komisia pri všetkých týchto legislatívnych textoch bola mimoriadne ostražitá, pokiaľ išlo o e, správnu transponovanie a, a takisto aj <clears throat> o e, uplatňovanie týchto textov z európskej úrovni, aby sa e, ubezpečila, že tieto legislatívne texty sú implementované korektne na národnej úrovni. E, to všetko umožnilo posilniť legislatívu, ktorá umožňuje nám bojovať proti daňovým únikom a optimalizovať agresívnu fiskálnu politiku. Dve smernice boli v tomto zmysle prijaté. Momentálne sú ešte len transponované jednotlivými členskými štátmi aby sme mohli zabezpečiť to, že podniky budú mať dostatočné kapacity uplatňovať alebo neuplatňovať a znižovať ich legitímny daňový základ členských štátov. Tretia oblasť sa týka externej oblasti tejto agendy, pretože my sa domnievali, že by bolo užitočné na Európskej komisii, že túto agendu budeme môcť e, doplniť ešte dostatočnou transparentnosťou aj mimo vnútorného trhu a preto sme sa snažili veľa pracovať, e, aby rada prijala to, čo sa nám podarilo vypracovať v decembri minulého roku, zoznam nekooperujúcich eh, fiškálnych eh, orgánov a tým vytvoriť tlak na úrady tretich krajín, ktoré by mali prijať korektné pravidlá korektnej daňovej politiky a vytvoriť eh, také globálne fiskálne štandardy. Toto je veľmi význačné, pretože po tejto týchto aktivitách, okrem toho, že sme vytvorili zoznam nekooperujúcich fiskálnych orgánov, viac ako 55 takýchto orgánov sa zaviazalo zvážiť ich systém na vnútornej úrovni, aby sa tento ich systém zosúladil s fiskálnym systémom EÚ. Toto nie je len záväzok ako taký, pretože bez daňového systému, ktorý by škodil, by inak eh, nemohli fungovať. Ale ide o nové dohody výmeny informácií, ktoré sú výsledkom práve týchto aktivít. Takže toto je ten pokrok pár slovami, ktoré sa nám podarilo zabezpečiť. Pokiaľ ide o budúcnosť, máme pred sebou dve veľké úlohy. Poprvé, prijatie spoločného konsolidovaného daňového základu pre spoločnosti, kde eh, Európsky parlament eh, efektívne na ňom pracuje a budeme dúfať, že čoskoro tu uvidíme niektorej z ich správ. A potom tu máme legitímny daňový základ, pretože momentálne musíme čeliť novým formám niektorých e, podnikov, ktoré sa snažia vytvárať e, fingované hodnoty, aby sme pre vnútorný trh zabezpečili taký daňový základ, ktorý by viacej zohľadňoval práva. Takže toto sú dve veľké úlohy, pred ktorými stojíme a s pomocou parlamentu a národných parlamentov, ktoré samozrejme budú čeliť e, tým istým očakávaniam zo strany občanov, pokiaľ zo strany členských štátov, aby sme dosiahli tento cieľ do konca tohto mandátu súčasnej komisie, sa nám to určite podarí. Ďakujem. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. No a teraz má slovo pán Werner Langen, ktorý je predsedom výboru Panama. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ja by som v krátkosti chcel poinformovať o tom, čo doteraz urobil tento vyšetrovací výbor Panama. Tu ide o Wikileaks 2010, Offshore Leaks, LuxLeaks, a v apríli 2016 tieto údaje štvrtej najväčšej poradenskej firme Panama boli z, e, z, zverejnené 6,4 e, terabajtov. Takže tam bolo veľmi veľa údajov, pásy, 120 tisíc schránkových firiem na Panenských ostrovoch, takže toto bol úžasný a ohromný únik údajov. My tu máme dva mimoriadne výbory, tax jedna, tak tax dva, ktorým sa tým zaoberajú. Bol založený 8. júna 2016 vyšetrovací výbor. Tieto vyšetrovacie mm, Výbory u nás majú trvanie jeden rok, dvakrát môžu byť predlžené o tri mesiace, čiže E, e, môžu fungovať rok a pol. Dovtedy sme mali 120 vypočutí, 11 štúdií a 8 misií do Luxemburgu, Malty, USA, Washington, Delava, Portugalsko, Cypru, Švajčiarsko a záverom tiež druhýkrát opäť na Maltu na základe záverov parlamentu o obavách o právnu istotu a právny štát na Malte. Trikrát v tomto výbore bol komisár Mostovici, tiež dvakrát komisárka Jourová a raz aj predseda komisie pán Juncker a myslím si, že práve keď sa pozrieme na daňový vývoj za posledné roky, tak aj aktivity Európskeho parlamentu eh, k zverejňovaniu na medzinárodnej úrovni viedli k zmene paradigmy. Doteraz bolo bežné, že každý členský štát Európskej únie a mnohé tretie krajiny svoje daňové no, otázky mali riadené ako vlastný daňový režim. Tam nešlo o otázky daňovej spravodlivosti pre rozdelenie daní alebo spravodlivé pre rozdelenie daní. Išlo o to, ako na základe daňovej politiky, ktorá sa musí odhlasovať na európskej úrovni jednohlasne, ako dosiahnuť týmto čiastkových výhod. A teraz by som uviedol taký príklad, ktorým bolo Luxembursko, Celé 10 ročia to bolo jedno zo zberných miest pre čierne peniaze z Európskej únie a mali sme taký dojem, že za posledné roky e, sme začali tými osobami, ktoré tam konali a táto kultúra mlčania bola prelomená, čiže naozaj došlo k zmene paradigmy. Aj tie osoby, ktoré tam konali, o tých bolo mnoho diskutované v parlamente. Tam ich posielali od Šavla do Pavla tieto osoby a to sa zmenilo, pretože práve táto spolupráca s Európskou komisiou v tomto vyšetrovacom výbore bola vynikajúca. My sme kladli aj kritické otázky, ktoré v zásade e, vychádzali zo členských štátov. Mali sme aj niektoré blokované údaje a potom sme tu mali pracovnú skupinu Goat of Conduct, ktorá je vlastne e, s pracovnou skupinou členských štátov. Nie je to inštitúcia Európskej únie. Táto skupina nechcela prísť na náš vyšetrovací výbor, pretože povedali, že nie sú európskou skupinou, teda skupinou EÚ. EU No a potom e, tie rozhodujúce, e, rozhodujúce strany ich dokumentu boli začiernené, takže bolo vidieť len e, ich program a od bodu 1 až 9 všetko bolo začiernené a potom aj niektoré dokumenty, ktoré boli čiastočne začiernené, nie na želanie komisie, ale na želanie členských štátov, kde napríklad jednotlivé prípady regiónov Španielska, ale aj prípady e, s výnimkou Luxemburska, pretože tam sa to už naozaj zmenilo, tento prístup, a tí už nič nezačierňovali, takže táto spolupráca nebola až taká najlepšia. 19 pozvaných sa vôbec nedostavilo, ako iste viete. Naše právo vyšetrovania nie je tak silné ako v niektorých členských štátoch. My nemáme možnosti sankcionovania a nevieme teda svoje postupy rozhodne presadiť. Preto by sme teda navrhli, aby sme príslušný článok pri nasledujúcej zmene zmluv zmenili. Jednohlasnosť, pokiaľ ide o daňové otázky a vnútroštátna suverenita, to je jeden z problémov. Tak ako pán predseda už na to poukázal, máme tu celý rád týchto legislatívnych návrhov. Toto e, schválilo plénum 13. decembra a spoločný základ e, dane pre e, spoločnosti, to je ešte v da- vo výkaznictve jednotlivých krajín sporné, potom tie nespolupracujúce jurisdikcie. Tam sme mali konflikt s našim, nášho výboru, s e, rádou ministrov, ktorí to len vzali na vedomie, ale minimálne Tri až štyri členské štáty sa tomu nevyjadrili. Ja to no, vymenujem tieto štáty a tieto štáty boli aj v e, rezolúcii parlamentu, takže Írsko, Apple, Holandsko, e, uvoľnili licenčné poplatky, to je tiež obrovská téma, Luxembursko, pretože ešte stále tam platia tieto daňové rozhodnutia a Malta v dôsledku celého svojho systému. Takže ako prvý bod, tu je dôležitá transparentnosť, potom spolupráca orgánov, implementácia medzinárodných pravidiel, po štvrté otázka ako budúcnosti, a toto nie je otázka, kde ide o vnútroštátnu suverenitu, teda ako budúcnosti, profity, e, zisky internetových gigantov, napríklad v týchto oázach, daňových oázach, teda ako týmto gigantom internetovým pri príslušnom financovaní, ako možno zabezpečiť toto príslušné zdaňovanie. Túto otázku si musia položiť aj národné parlamenty a potom rozvojová politika. Nemôžeme očakávať od Afriky trvalé zlepšenie riadenia, keď sa nám nepodarí príslušne zdaniť tieto nadnárodné, veľké nadnárodné spoločnosti. Tuto skončí môj, môj príspevok, ale vedel som, by som ešte pol hodinu o tom rozprávať. Ďakujem veľmi pekne. Ospravedlňujem sa, musím veľmi prísne e, strážiť čas, pretože e, začína potom ďalšie stretnutie. Teraz pán Erik Ferter, ktorý je predsedom e, finančného výboru. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, Pán predseda, chcel by som venovať eh, svoj príspevok digitálnej ekonomike. Tie výzvy sú naozaj veľké tak eh, ako sme to skonštatovali všetci, myslím, že všetci s tým súhlasíme, že potrebujeme finančné prostriedky, ktoré už mm, pre niektoré štáty sú naozaj príliš veľké, aby sme mohli tejto výzve čeliť. A je potrebné naozaj eh, urobiť všetko preto, aby sme zabezpečili zdarný zber údajov, ktoré nám umožňa v tomto svete, ktorý sa neustále mení, efektívnu činnosť. Vo Francúzsku my sme veľmi ostražití, pokiaľ ide o otázku nespravodlivosti, hlavne pokiaľ ide o vzťahy medzi členskými štátmi. Tak ako to povedal Alan Lamassur pred výborom pre financie pre Národného zhromaždenia pred niekoľkými e, dňami, ktoré sa niekedy rovnajú až e, sociálnemu dumpingu. Je to nad, až nad týmto uh, také škandály ako Wikileaks alebo Panama Papers. Mm, vieme veľmi dobre, že náš kolega venuje práve na svoju snahu vedeniu výboru pre tieto otázky. Musíme si uvedomiť, aké sú naše úlohy, tak na národnej ako aj európskej úrovni, aby sa nám podarilo naozaj zabezpečiť takú väčšiu rýchlosť, väčšie tempo, väčšiu dynamiku v tejto oblasti pretože e, toto všetko nám podkapáva mnoho podnikov. Napríklad Facebook vo Francúzsku máme tak 30 miliónov e, obyvateľov Francúzska, ktoré sú na Facebooku a to nám v podstate si kladieme otázku, že prečo títo ľudia tak málo daní platia. Napríklad, keď si zoberieme Google, e, ktorému sa podarilo vyhnúť e, práve daňovým problémom. Toto všetko sú veci, ktorými sme sa mali zaoberať. Takisto Amazon a tak ďalej. Toto je potrebné mať vnútroštátne e, pravidlá, ako je európske pravidlá, tak ako sme o tom hovorili a budeme hovoriť ako aj pravidla pre OECD. Toto sú medzinárodné štandardy, ktoré by mali byť uznávané na medzinárodnej úrovni a ktoré by mali byť reálne implementované. A, e, by sme na, nich, na ich základoch mohli príjmať jednotlivé rozhodnutia. Pokiaľ ide o fiskálnu lojalitu, e, toto všetko sú veci, ktoré sú spojené s výrobným systémom e, a s tým, že tento systém nie je fiskálne ošetrený rovnakým spôsobom, Francúzsko chce zohrávať veľmi dôležitú úlohu v oblasti transparentnosti, pretože pred niekoľkými desiatkami rokov, keď OECD a Európa sa zaviazali na novo bojovať proti e, medzinárodnému podvodu, boli sme na čele. Ako zabezpečiť túto daňovú e, spravodlivosť? Ako regulovať túto daňovú spravodlivosť? Ja by som e, sa vrátil k správe jedného kolegu o fiskálnej optimalizácii veľkých podnikov ktorá bola publikovaná pred niekoľkými rokmi. Myslím, že by sme opätovne mali definovať e, stabilitu. Aké sú tie základy, na základe ktorých e, treba ošetriť e, zisky? O tom sme hovorili už pred niekoľkými rokmi. Myslím si, že smernica pre spotrebné dane je naozaj zásadným krokom. V tejto oblasti je potrebné harmonizovať benefity, vyrátať daň z príjmu zo závislej činnosti. Toto všetko sú hybridné produkty, ktoré by sme sa mali venovať, možno by sme mali vyjasniť alebo sprísniť pravidla, pokiaľ ide o transfery pretože toto sú naozaj dôležité výzvy. A potrebujeme určite bez pochyby daňovú stabilitu. Francúzsko potrebuje daňovú stabilitu. Možno, že vždy e, to možno nie je e, také e, dôležité v súčasnosti pre vaše krajiny, avšak my ju potrebujeme. Je potrebné stanoviť riadne pravidla v tejto oblasti, pretože imobilizmus nie je hm, dobrý, keď sa s tým nesnažíme nič urobiť. Mali by sme naštartovať tento daňový vývoj, pretože ten je veľmi pomalý, keď si to porovnáme s vývojom ekonomiky. Mali by sme viacej zhmotniť e, tú dematerializovanú ekonomiku, čiže vybrať si určitý základ. O tom ešte je potrebné dlho diskutovať. Francúzsko predložilo návrh, ako aj iné krajiny, ohľadom e, zdanenia na základe obratu pred, viem si predstaviť, že sa to dá o tom samozrejme aj diskutovať. Vidím, že to môže mať e, aj e, nejaké nedostatky, ale domnievam sa, že nemôžeme e, to zvažovať tým istým spôsobom ako iné oblasti spotrebné dane sú samozrejme dôležitejšie ako treba obrat, zdanenie obratu. Môže to byť krátkodobé riešenie predtým, než sa nám podarí venovať dlhodobejším a strednodobejším cieľom v oblasti eh, zdanenia. Pokiaľ ide o No, eh, spotrebné danie, toto je viac menej monopol. Na základe eh, týchto benefitov môžete kupovať ďalšie podniky vo všetkých členských krajinách a nemôžeme tie veci takto ponechať v tomto stave. Mali by sme najprv nájsť riešenie a to hneď. Ak toto riešenie nebude správne tak budeme potrebovať e, počkať e, na stredobnobné hľadisko, možno sa venovať obratu, možno e, objemu iných daňových oblastí, napríklad otázka Airbnb. Toto vieme, že to je zdanenie práve prenajímania izieb, možno tomu sa venovať. Predložili sme návrhy vo Francúzsku k tejto téme takisto, My sme zabezpečili to, že niekto, kto prenajíma cez Airbnb byt alebo dom, bol zdanený tým istým spôsobom ako ostatní prenajímatelia. Je potrebné zabezpečiť lojalitu a transparentnosť. Ďakujem pekne. A teraz by som dal slovo pánu Ahmedovi Lawey, ktorý je predsedom výboru pre Panama Paper v belgickom parlamente. Nech sa páči. Merci, uh, Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel sa venovať najprv Panama Papers a eh, práci komisii, ktorej som predsedal v belgickom parlamente, možno niekoľko slov k podnikom v rámci digitálnej sféry. Ten problém je naozaj veľmi dôležitý. Amazon, Alibaba a ďalšie, každé z nich majú obrovský obrad ktorý sa rovná možno HDP Belgicku. Belgická niekoľko alebo okolo 15 miliard eur, to je niečo neskutočné, takže tam by sme mali niečo urobiť a veľmi skromne by som sa odvážil navrhnúť, ak nie sme schopní stanoviť na európskej úrovni uh, zdanenie pre tieto podniky, tak potom by sme podľa mňa mohli bojovať v oblasti obratu. Pretože inak nemáme žiadne nástroje z krátkodobého a stredodobého hľadiska, ako eh, toto ošetriť, zdaniť krajiny, kde služby sú zabezpečované. S tým, že sa budeme snažiť eh, zamyslieť nad tým, ako zabezpečiť fiskálnu integráciu práve pri lokalizácii práve zdaňovaných eh, benefitov, pretože tieto podniky sú toho súčasťou ale veľmi dobre vieme, aké je to veľmi ťažké, pokiaľ ide o Panama Papers. Belgický parlament sa venoval tejto otázke veľmi rýchlo a prvé riešenie bolo také, že parlament, všetky politické strany a takisto aj vláda umožnili urýchliť otázku ošetrenia daňových rajov, pokiaľ ide o ich zdanenie. Preto sme otvorili viaceré spisy, ktoré sa týkali 700 subjektov v Belgicku, ktoré boli na zozname Panama Papers. Prokurátor sa tomu už venoval a viac ako 300 konaní bolo spustených. Takže e, pri tom zvyšku e, tieto spisy nie sú súčasťou prebiehajúcich konaní, pretože častokrát išlo o tú istú spoločnosť asi 200-300 konaní otvorených, ako som už povedal, zo strany štátnych orgánov v oblasti súdnictva. Momentálne sa snažíme zistiť, ako sú zmobilizované tie kapacity, aby sme mohli bojovať proti tomuto javu daňových rajov. Skoro 90 hodín vypočutie sme sa venovali tejto téme, plus eh, pracovné skupiny, ktoré sa snažili spracovať eh, správy, konštatácie. A vďaka tomu sa nám podarilo spoločne s prokurátorov, daňovými orgánmi a policajnými orgánami venovať tejto otázke takisto aj s Európskym parlamentom vďaka pána Langena, ktorý vedie práve práce výboru pre Panama Papers a takisto aj s uh, podpredsedom vlády panami, ktorý prišiel a odpovedal nám na naše otázky a takisto aj niekoľko organizácií a inštitúcií, ktoré sa venujú istým spôsobom kontrole financií. Samozrejme išlo o národné, štátne, regulačné orgány, ktoré sú kontrolórmi a supervízormi banky, ako veľmi dobre viete. Je veľmi ťažké uh, zabezpečiť alebo podchytiť takýto uh, fiskálny podvodný kruh alebo cyklus, preto je potrebné sa tomu venovať aj na úrovni bank a finančných inštitúcií, hlavne pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí. Predtým, než sme vôbec vypracovali nejaké odporúčania, ktoré neboli súčasťou alebo predmetom politického konsenzusu, pretože samozrejme e, fiskálna oblasť, e, tam sú to bolo úzko spojené s politickým napätím medzi jednotlivými stranami, ale podarilo sa nám to odstrániť a zabezpečiť pokrok v oblasti e, vytvorenia štatútu pre, alebo mandátu pre orgány konajúce v tomto v tejto oblasti. Belgicko má dokonca fiškálnu prokuratúru. Vy sa môžete na ňu obrátiť. Tam je špecializovaný senát, a tento môže sa venovať takýmto otázkam. Takže tu bol politický konsenzus zabezpečený, aby sa implementoval odajstný fiskálny, e, fiskálna prokuratúra, kde sú prokurátori, zastupcovia prokurátor, ktorí sa venujú len e, kriminálnej, fiskálnej kriminalite. E, pokiaľ ide o posilnenie niektorých oddelení, aj to sa nám podarilo zabezpečiť, aby sme mohli konkrétne zabezpečiť eh, personál ktorý by sa venoval týmto záležitostiam. Podarilo sa nám dosiahnuť konsenzus, pokiaľ ide o dodržanie dynamiky európskej politiky, pokiaľ ide o boj proti daňovým rajom, aby sme zistili, aké sú tie registre UBO, eh, ktoré poznáte. A, však pretrvávajú ešte niekoľk, niektoré nezrovnalosti, pokiaľ ide o rozšírenie práve ďalšej podpory. My sme sa venovali transfer pricingu, náš výbor, a tu sa domnievame, že je potrebné to ešte rozšíriť tieto zdaňovacie obdobia, aby sme mohli efektívnejšie bojovať proti tejto špecifickej forme daňovej optimalizácie. Pokiaľ ide o daňové raje, aj tu niektorí sa zasadzovali o rozšírenie tohto obdobia na 10 rokov v porovnaní so súčasnými 7 rokmi, ako náhle pôjde o transakciu, ktorá práve prechádzajú cez daňový raj. Nebudem naťahovať čas, pán predseda, a to len pre to, aby som vás informovala, teda sú tu odporúčania, ktoré boli sformulované na vládu, aby sme vypracovali určitú cestovnú mapu a my ako zastupcovia parlamentu sa budeme snažiť dohliadať na to, aby tieto odporúčania boli efektívne uplatnené, a implementované zo strany exekutívy. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne našim hosťom a teraz by som odozdal predsedanie môjmu spolupredsedovi, pánu Kanievovi. Takže naozaj musíte byť veľmi struční, pretože nás čaká ešte jeden panel, takže nemyslím si, že všetci dostanú slovo, ktorí o to požiadali, ale nech sa páči pán spolupredseda. Vážení kolegovia, ja by som vás chcel požiadať, aby ste nehovorili dlhšie ako dve minúty, takže teraz prvé dve minúty pán Stajporos, Grécko. Κάθε φορολογικό σύστημα πρέπει να διέπεται από τις αρχές της διαφάνειας, της ουδετερότητας, της απλότητας. Náš daňový systém by sa mal zakladať na stabilite, transparentnosti, rovnosti a je potrebné, aby fungoval veľmi efektívne. My sme videli za posledné eh, roky Eh, že máme ťažkosti tieto ciele dosiahnuť. Je to, je to komplikované aj počas ide, pokiaľ, pokiaľ ide o digitálne eh, platformy a tieto problémy sa znásobujú, čiže teraz musíme ponúknuť iné spôsoby, predovšetkým musíme zjednodušiť naše zákony a znížiť DPH v Európskej únii čo si myslím, že by umožnilo lepší finančný rámec. Po druhé, bude veľmi dôležité, aby sme si vymieniali skúsenosti, aby sme spolupracovali, aby sme mali spoločný daňový základ pre zdaňovanie právnických osôb. Takže to sa bude odvíjať od ďalšieho rozvoja, ale musíme mať aj efektívnejší rámec na to, aby sme vyriešili rôzne praktiky, daňové praktiky, ktoré sa týkajú daňových rájov. My sme založili pracovné skupiny, ktoré sa zaoberajú fenoménmi ako sú Panama Papers. Tiež sa zaoberáme záležitosťami, ktoré E, vedú k nesprávnym daňovým profilom a tiež bude potrebné harmonizovať tieto zákony na celosvetovej úrovni, pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo a tieto výnosy by nemali byť zdaňované e, len v tej krajine, kde to vzniká. Takže musíme sa pozrieť na to, aby sme zabezpečili, že tieto nové Mm, nové zákony a toto nové prostredie zabráni daňovým podpodom. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Gali z Talianska má slovo. You, ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že máme veľa problémov, ale nemali by sme podceniť ten pokrok, ktorého sme dosiali. na úrovni OECD, ale aj na úrovni Európskej únie. Dovolte mi, aby som spomenul eh, tri veci. Napríklad výkazníctvo podľa jednotlivých krajín na úrovni OECD, to je veľmi dôležité. Automatická výmena informácií, to je revolúcia pokiaľ ide o výber daní. Tiež nepriame zdanovanie, to je tá tretia záležitosť. My sme sa dohodli na úrovni OECD, my sme si stanovili zásady na krajiny, na krajiny určenia, čiže tam sa platia tieto nepriame dane, kde prichádza k spotrebe, pretože tam je 25% toho rozsahu a to je veľmi dôležité. To je dôležitejšie ako ako zisky. Dovolte mi, aby som stratil slovko dve aj k tomuto. My na eh, pôde parlamentu o tom veľa diskutujeme, ale musíme niečo eh, dokázať. Ako práve povedal belgický kolega, toto je veľmi dôležité. V konečnom dôsledku je to daň z predajov čiže obrad. A to je veľmi podobné ako nepriame dane. A v OECD asi polovici marca vydá správu o náprave na národnej úrovni. A toto jediné riešenie je je zdaňovanie predajov a tuto je predsa len jeden problém. Jeden z nich je, ako napríklad nepriame dane, za to platia spotrebitelia, viac spotrebitelia ako tieto veľké gigantické spoločnosti a máme tu inovácie. Čiže niektoré krajiny sa snažia poskytovať stimuly na digitalizáciu a inováciu a iné krajiny za to platia. To je naozaj veľmi komplikované sa z tejto pasce vymaniť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Veľmi pekne ďakujem za to, že ste dodržali čas. A teraz pán Molaurs, Grecko. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Máme taký zákon, ktorý hovorí, že keď že poznáme vynika a poznáme dôvod. Keď hovoríme o normách alebo štandardoch, ktoré sa týkajú týchto eh, skrytých benefitov, eh, eh, skupina napríklad Kodak tu bola tiež citovaná. Zatiaľ čo niektoré procesy nepokračujú, pretože zástupcovia firiem sa odmietli dostaviť pred výbor parlamentu. Holandsko, Luxembursko, Belgicko vôbec nespolupracujú s Európskym parlamentom a s ďalšími, aby vylepšili transparentnosť pre tieto dezignované subjekty, ktoré boli obvinené. A toto všetko vedie k tomu, aby eh, nadalej nepokračovali v sociálnom dumpingu. 80 miliard eur takto bolo ukrytých. Alibaba a Amazon majú také obrovské zisky ako HDP Belgická. To sú obrovské zisky. A my tu vytvárame odporúčania pre eh, africké krajiny, ako by mali fungovať. Úplne nedávno v Grécku eh, sme diskutovali o Novartise. Oni ovplyvnili vo veľkej miere ceny v našej krajine, nielen v Grécku, ale takisto aj v ďalších piatich krajinách eh, na svete a v časti Európskej únie. Pokiaľ ide o korupciu, eh, či eh, štátnych úradníkov v oblasti zdravotníctva alebo lekárov. Títo všetci boli do toho zaťahnuté. Toto všetko treba zdaniť. Sú tu obrovské trestné činy ktoré treba postihnúť. V Grecku sme podpísali spoločné vyhlásenie ministerstva, kde hovoríme, že je potrebné zdaniť priame dane takým spôsobom, že bude zohľadnený obrad podnikov. Je potrebné mať správny legislatívny rámec pre digitálne nú ekonomiku, pretože zatiaľ to vôbec nefunguje. V každej krajine sa to eh, odohráva iným spôsobom. Благодаря ви. Господин Анна Гомеш, Европейски парламент. Пани Анна A pán Badalo z Malty. Takže ide o e, boj proti, smer, smernicu boja proti špinovým peňazom, pretože oni chcú, aby tá situácia ostala aká je. A to nejde len o e, daňovú nespravodlivosť, nejde len o to, že nemáme vnútorný trh, ale e, ide o e, fiskálny daňový dumping. V podstate ide o umožňovanie e, e, teda, e, aby ďalej e, sa prali peniaze aj organizovaný zločin, vrátane terorizmu. Komisia e, čakala dva roky s návrhmi o DPH, ktoré by zabránili časti zdrojov DPH, aby boli nasmerované do organizácií ako Al-Qaida, ale nič sa nedieje, pretože členské štáty si vlečú nohy pri navrhovaných opatreniach. My absolútne, nehnevajte sa, o OECD je úžasná práca, ale nie je to záväzné a nebude to stačiť. Ide tu o Európsku úniu, tu musíme konať a my ako členovia tohto parlamentu a národných parlamentov máme obrovskú zodpovednosť slúžiť našim občanom a nepokračovať e, a nezatvárať naše oči a neumožňovať, aby systém pokračoval. A musíme e, toto všetko urobiť, čo už bolo spomenuté. Čiže potrebujeme registráciu CBCR, musíme sa e, pozerať na to, či tá implementácia sa deje, pretože je tu veľa vecí v legislatíve, nič e, nie je implementované. Musíme umožniť e, daňovým orgánom, aby to preverovali, musíme zabezpečiť zdaňovanie transakcie tak ako to už bolo navrhnuté 11 členskými štátmi, digitálna robotizácia a OECD nestačí a potrebujeme to na globálnej úrovni a nie len v rámci EÚ, e, kde môžeme niečo zmeniť. Potrebujeme pripomenúť, rečničke sa bohužiaľ vypol mikrofón, Ďakujem veľmi pekne. Pán Bartalov e, má slovo a potom pán Gablev Francúzsko. Malta. Malta. Ďakujem, pán predseda. Chcem začať tým, že zopakujem našu pozíciu e, ako krajiny, ktorá tu bola niekoľkokrát spomenutá dnes popoludní. Avšak chcel by som poukázať, že náš e, daňový systém je schválený Európskou komisiou a takisto bol schválený e, OECD, čiže niečo, čo tu nebolo spomenuté e, všetkými rečníkmi, ktorí hovorili o našej krajine. Takisto si myslíme, že Európska únia by mala zlepšiť svoj boj e, proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti, ale máme viacerý výhrad, čo sa týka implementácie e, CCCTB a môžem sa vrátiť k stanovisku, ktoré vydal, vydala snemovňa v Malte a tu celý rad opatrení e, e, porušujú princíp subsidiarity, ako napríklad nasledovný. E, CCTTB je nepovinná pre spoločnosti s globálnymi tržbami, ktoré neprekračujú 750, mili- 750 miliónov rokov na rok. Menšie e, spoločnosti budú mať 28 rôznych príručiek, ale zároveň samotné CCCTB. Takže je tu aj možnosť že členské štáty e, budú musieť meniť svoje daňové sadzby, čo si s čím my nesúhlasíme a myslíme si, že zdaňovanie by malo ostať jedným zo suverénnych práv každého členského štátu alebo každej krajiny. A preto si myslíme, že e, menej e, agresívne pravidlá by mohli viesť k dosiahnutiu cieľov v rámci mechanizmu CCCTB tak z krátkodobého ako aj z dlhodobého hľadiska bez toho, aby to zasahovalo do, princípov, e, do princípu subsidiarity ako aj proporcionality. Takisto e, máme výhrady, e, čo sa týka vzorca, ktorý by viedol k zníženiu ziskov, pokiaľ ide o sale by destination employment, alebo by to bolo v rozpore s viacerými jurisdikciami, ako napríklad Malta. Ďakujem. Ďakujem pán Ebry eh, z francúzského senátu a potom pán Sperham z Dánska. Áno, eh, dúfam, že ja budem stručný v mojom príhovore. Máme všetko eh, preto, aby sme mohli diskutovať o rozdieloch v rámci oblasti ošetrenia digitálneho alebo fiskálneho zdanovania digitálnych podnikov a rôzneho prístupu, kde je určitá preferencia riešiť túto otázku cez potrebné dane, ktoré nás budú z toho stredného dobého hľadiska viesť k problémom. My si myslíme, že by sme mali rýchlo a iným spôsobom zareagovať. Mohli by ste nám povedať, či zamyslenie sa Európskej komisie na touto otázkou je v akom stave, pretože očakávame to na konci marca, že budeme mať tieto informácie k dispozícii či bude určitá pozícia medzi rýchlým a eh, odlišným ošetrením, alebo to budeme riešiť <coughs> formou spotrebných daní. Ďakujem, господин Стереков. Danie след него господин Пол Танк, Европейски Ďakujem, Dánsko a potom pán Portank z Európskeho parlamentu. Dúfam, že budeme počuť odpoveď na vašu otázku. Väčšina legislatívy, o ktorej teraz hovoríme, nie je nevyhnutne zrozumiteľná pre väčšinu ľudí v rámci Európskej únie. Je to veľmi zložité a nemali by sme očakávať, aby tomu rozumeli, ale e, jedným z toho je, a podľa mňa je to dôležité pre vytvorenie dôvery e, v e, inštitúciu, ktorou je Európska únia a to je čierny zoznam. E, na moje sklamanie táto, táto blacklist bohužiaľ nefunguje, je to na nič. Teda rečník sa vyjadril pejoratívne. Je to nepostačujúce a preto to nevytvorí dôveru eh, medzi eh, európskymi občanmi eh, v inštitúciu, ktorou je Európska únia a potrebujeme nejaký signál, že Európska únia je ochotná vytvoriť nejaký spolahlivý, dôveryhodný mechanizmus, ako ponechať financie v našich krajinách a bojovať proti týmto nadnárodným korporáciám, ktoré spôsobujú túto nerovnosť, tieto nerovnosti. No to je zatiaľ všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujem. Pán Poltang, EEP eh, e a potom pani Perič, eh, Chorvátsko. Vidím tu niekoľko kolegov, ktorých som spoznal vo Francúzsku, ale aj v Írsku. Je tu pán Hochen, môj spoluspravodajca a ja sme eh, cestovali, aby sme si získali prehľad o CCCTB Európsky parlament príjme prvé stanovisko, snáď ešte tento týždeň, vo výbore a neskôr v marci na plenárke. Chcem len povedať, že táto pozícia je, že musíme urobiť krok dopredu, musíme zmodernizovať e, e, systémy e, podnikateľskej dane, to je už prekonané, to ešte keď boli spoločnosti s komínmi, existovali, ale časy sa zmenili, globalizácia, digitalizácia a toto všetko bolo docielené, e, finančné konštrukcie, e, duševné vlastníctvo, čiže firmy môžu rozhodnúť, kde budú robiť tržby a kde budú platiť dane a CCCCTB to otáča, čiže krajiny rozhodujú, kde spoločnosti budú platiť dane, kde e, budú mať tržby a kde budú platiť dane. Čiže konsolidácia je tam kľúčová ďalší bod je, že ten návrh musí byť pozmenený, aby zahrňal zdaňovanie digitálnej ekonomiky. A ja by som povedal, že Európsky parlament preferuje štruktúralne riešenie, čiže chápeme potrebu e, daňových obrov. Je to zároveň nepriamo, nepriame zdaňovanie, čo by mohlo byť z krátkodobého hľadiska, ale štruktúralne je zahrnúť to do priameho zdaňovania do systému podnikateľskej dane, čo si vyžaduje zmenu definície trvalého bydliska. Takže to bude používať Google, aby sa vyhol plateniu daní. A na záver nesmieme, nemôžeme bohužiaľ čakať na OECD. To je jasný konflikt záujmov v rámci USA a EÚ. OECD môže len postupovať, ak Európska únia e, prevezme vedúcu pozíciu v Európskom parlamente využívame prácu, ktorú odviedlo OECD a zakomponúvame ju do e, tých rád, ktoré poskytujeme. Práca tu je, ale politická vôľa tu nie je. Ďakujem. Pán Perič Chorvátsko a potom pán Falken zo Švedska. Chorvátsko podporuje iniciatívu Európskej komisie pri týchto nových legislatívnych aktov, predovšetkým zdaňovanie digitálnej ekonomiky. Dlhodobý prístup pri tomto dlhodobom prístupe Chorvátsko je za koncept virtuálneho pevného základu firiem, teda z e, hlavného sídla, a takisto sme za nové pravidla na európskej úrovni a samozrejme a toto trvalé bydlisko v rámci vnútorného trhu e, musí byť jasne definované, teda e, toto e, hlavné sídlo, pardon. Chorvátsko okrem toho podporuje iniciatívu, aby možnosť bola preskúmaná, aby sa zaviedla daň pre všetky e, nadobudnuté príjmy pre všetky digitálne korporácie v rámci EÚ, pričom by potom bolo možné tie náklady, ktoré e, e, uvádzajú v súvahách, preveriť a potom sa pozrieť na to, ako vyzerá vlastne e, táto tržba. Vieme, že e, sa sťahujú z iných jurisdikcií e, alebo do iných jurisdikcií, kde majú lepšie daňové podmienky, ale keď si zoberieme všetky tieto iniciatívy, e, keď ich spustíme, tak dlhodobo môžeme vyriešiť všetky problémy na európskej úrovni. Ďakujem. Ďakujem, pán Feltener z Švedska, potom pán Rosman e, z Rakúska. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Práca OECD o e BEPS e, je veľmi dôležitá, aby sa zabezpečilo, že negatívne dopady globalizácie e, môžu byť riešené. Treba pristúpiť k OECD, aby sa zabezpečilo, že členské štáty príjmú opatrenia v rámci BEPS, harmonizovaným spôsobom, máme nové, podnik- máme nové podnikateľské modely v rámci digitálnej ekonomiky a je dôležité, aby sme pracovali s jasným cieľom docieliť ciele, dosiahnuť ciele OECD. Nemali by sme vytvárať naše vlastné individuálne riešenia. Musíme sa vnímať ako súčasť širšieho sveta, širšieho rámca. Musíme sa pozrieť na to, ako vyriešiť niektoré zásadné rozdiely a vytvoriť koncepty a podmienky v jednotlivých členských štátoch. Musíme začať tým, že sa dohodneme, že sa zhodneme na definíciách a rozsahoch pôsobnosti. Toto je, čo vidíme e, v akciách BEPS 8 až 11, kde sú rôzne interpretácie v rôznych krajinách. Čiže moja otázka je nasledovná. V komisii e, máte v pláne pracovať na tejto otázke a ako? Ďakujem veľmi pekne. Pán Rosman Rakúsko a potom pán Kart, Európsky parlament. Pán Rosman, Rakúsko. Áno, ďakujem veľmi pekne. Je pravda, že za uplynulé roky v rámci boja proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňových podvodom e, veľa sa udialo, ale veľa sa dialo dosť pomaly a veľa vecí ostalo otvorených. Napríklad národný a medzinárodný e, daňový zákon, daňové právo vzhľadom na digitalizácie sa ešte nachádza doslova v dobe kamennej. A mňa by tiež zaujímalo, pán Motalie, či zo strany Európskej komisie vzhľadom na zdaňovanie digitálnych koncernov už existujú určité návrhy. Rakúsky minister financí navrhol e, zaviesť eh, digitálnu prevádzkáreň, čo si o tom myslíte. Druhý bod, ktorý chcem spomenúť, sa týka transparentnosti. Jedna z najšilnejších zbraní v boji proti vyhýbaniu sa daňovej povinnosti a daňovým podvodom, ale aj tu musím podotknúť, že viaceré z krokov, ktoré boli urobené sa udiali príliš pomaly. To sa týka tax rulings, to sa týka správ e, za jednotlivé krajiny, ale to sa týka predovšetkým implementácie štvrtej smernice e, pre boj proti braniu špinavých peňazí, kde ide o daňové um, otázky. Čiže čo tu potrebujeme je verejnosť, verejná transparentnosť, všetko iné nie je nápomocné, alebo pomáha to príliš málo. No a posledný bod, čierny zoznam daňových oáz, ktorý zverejnila Rada ministrov financí. Musím povedať, že to je bezcenné. Ak nie sú na tomto zozname vymenované aj európske štáty, počnúc na juhu Cyprus, Malta až smerom na sever Irsko. A ak aj Spojené štáty americké nebudú uvedené na takomto zozname. Ďakujem. Ďakujem, pán Karty, Európsky parlament. Ďakujem, pán predseda. Vítam vás, všetkých hostí. Je jasné z diskusie, že sú tu jasné rozdielnosti medzi európskymi zástupcami a lídrami a národnými zástupcami, predovšetkým e, pokiaľ ide o to, kde začína daňová suverenita a kde končí Viem, že je to diskusia, ktorú budeme viesť predovšetkým v súvislosti s CCCTB, ale dúfam, že dospejeme k, dohove, k dohode. Je tu otázka transparentnosti. Pán Langen vo svojej správe sa dotkol skutočnosti, že panamské dokument, výbor pre vyšetrovanie Panama Papers, ktorý bol uh, založený týmto parlamentom, uh, e, čeli uh, e, viacerým prekážkam uh, Ide tu o komisiu a radu, pokiaľ ide o to, aby poslanci mali prístup k relevantným dokumentom, predovšetkým pokiaľ ide o um, um, kódex správania uh, komisie, tak sme sa um, stretli um, s problémami. Čiže je tu rozdiel medzi úlohou parlamentu, tohto parlamentu a národných parlamentov, ale ja dúfam, že uh, tieto záväzky sa budú dať využiť v budúcnosti, aby sme zabezpečili, že budeme môcť spolupracovať a prinútiť tieto inštitúcie, aby prevzali zodpovednosť voči ľuďom, e, ktorých zvolili európsky občania, či už je to na národnej úrovni alebo na európskej úrovni. E, národní poslanci tiež majú rolu, pokiaľ ide o ich vlastnú pozíciu vlád. My máme rolu voči komisii a rade. Budeme spolupracovať, aby sme zabezpečili, že budeme mať maximálnu daňovú transparentnosť, maximálnu transparentnosť, pokiaľ ide o rozhodnutia, ktoré sa robia a teda môžeme spolupracovať, aby sme vytvorili systém, kde bude panovať daňová spravodlivosť v rámci celej Európy. Ďakujem veľmi pekne. Naozaj už sme trošku pozadu, takže môžeme len krátko poskytnúť e, e, čas. Takže Ide tu o digitálne zdaňovanie. Takže nech sa páči. Veľmi pekne ďakujem. Mám jednu minútu, takže pár slov k eh, digitálnej ekonomike. Na konci marca pripravujeme balíček eh, návrhov, aby sme lepšie zdaňovali podniky, ktoré fungujú v digitálnej ekonomike, aby sme ich lepšie lokalizovali v rámci Európskej únie, aby sme využívali aj osobné údaje. Toto je naozaj veľmi dôležitý prvok, ktoré môže im pomáhať vytvárať zisky. Takisto aj na základe usmernení OECD sa snažíme eh, pracovať a budeme mať eh, také, taký návrh, ktorý sa krátkodobo zameria na to, aby sme v rámci ešte očakávaní ďalších eh, rokovaní mohli stanoviť eh, daňový základ, ktorý by bol vhodný pre túto oblasť. Pokiaľ ide o tento zoznam späť, myslím si, že Mm, sú to práve protiopatrenia, ktoré sú súčasťou tohto zoznamu a kde členské štáty nepokročili. My sa snažíme a budeme sa snažiť podmieniť alebo podmieniť tieto krajiny, ktoré nespolupracujú. A na záver, transparentnosť. Áno, potrebujeme viacej transparentnosti. Máme na stole reporting jednotlivých krajín. Chceme, aby naši kolegislatóri ho schválili, aby sme takisto schválili aj No, záväzky eh, pre, pre, kraj, pre tretie krajiny, pre tie jurisdikcie, ktoré nespolupracujú, aby tieto reformy sme mohli implementovať reálne. A potom, pokiaľ ide o spotrebné dane a suverenitu, som pripravený začať dialog so všetkými, čo si to budú želať, pretože spotrebné dane, ako povedal kolega, sú eh, prostriedkom preto, aby sme získali daňovú suverenitu, aby sme eh, Eh, bojovali proti lokalizácii dane, aby sa nám to podarilo preniesť na administratívu a jedine spoločne to môžeme urobiť v prospech jednotného trhu. Thank you very much. There is Werner. We really need to move to Ďakujem, takže musíme prejsť na ďalší bod. Give you 30 Dávam 30 sekúnd pre jednu krátku pripomienku. Dobre, je to ťažké. Transparentnosť je to najdôležitejšie, nielen transparentnosť medzi orgánmi, ale aj v jednotlivých prípadoch pri zverejnení eh, skutočných eh, eh, skutočného vlastníctva pri schránkových firmách, sprístupnenie obsahu v skutočnom rozsahu. Jednotlivé príklady, o ktorých sme nediskutovali, to sú víza, ktoré sa predávajú, prístavy, teda pričom je nejasný pôvod tých peňazí, to je viacere, tu sú viaceré štáty, ktoré ešte majú čo doháňať. Toto budeme riešiť v TAX 3 v našom ďalšom osobitnom výbore a poprosím o vašu spoluúčasť. Thank you very much. Now we have to, to really, if you have one... Dobre, takže ak teraz máte jednu krátku pripomienku, lebo máme tu hostia, musíme začať s ďalším e, Prepačte, ospravedlňujem sa všetkým našim rečníkom. Je to dobrý signál, že táto téma je naozaj považovaná za kľúčovú pre nás všetkých a všetci musíme tlačiť spolu a tešíme sa na návrh komisie. Prečítajte si správu Európskeho parlamentu CCCTB. Teraz prejdeme na druhú časť, ktorá je rovnako dôležitá. Banková únia riadenie rovnováhy medzi zdieľaním rizika a redukciou rizika. Je to jednoduchá téma. No a máme tu aj e, ctených hostí. Prvý rečník ešte je na ceste. Takže medzi tým vám poviem, že pracujeme na bankovom balíku, čiže balík znižovanie rizika CRRR BRD a myslím, že budeme schopní uzavrieť našu prácu včas, čiže začneme s trialogom ešte pred letom a ukončíme legislatívny spis, čiže je tu dodatočný element znižovania rizika, ktorý bude uzavretý, takže balík MPL od komisie očakávame, dúfame, že e, teda sa na tom bude pracovať a samozrejme máme tu spravodajcu e, spisu EDIS, Dúfam, že budeme schopní e, zachovať tú paralelu, ktorá sa tu spomenula, pretože tá časť znižovania rizika sa posunie. Musíme presunúť aj časť o zdieľaní rizika. Ako o tom budeme presne teraz diskutovať? A Olivier Gepsam, generálny riaditeľ DG FISMA. Prepačte, kolegovia, mohli by ste sa náš prvý rečník. Olivie, máte slovo. Ďakujem. Od roku 2010 finančné nariadenie a finančný dohľad e, e, tu viac ako 15 legislatívnych aktov prezentovala komisia. Keď si zoberieme bankovníctvo, tak e, sú tu e, sme vytvorili, a, a znížili sme, a, a, teda e, zmenili sme riadenie týchto inštitúcií a tak ďalej, aby som spomenul iba niekoľko opatrení, ktoré prijal tento parlament e, v rámci CRD 4 CRR. Takisto sme vytvorili balík pre bankové uznesenia, a je tu vysoká požiadavka 8% MLR pred e, vstupom do týchto fondov v eurozóne. Je to otvorené pre všetky členské štáty a vytvorili sme bankovú úniu, ktorá spočíva na štyroch pilieroch. Spoločný mechanizmus dohľadu, ktorý je v platnosti od novembra 2014, spoločné uznesenie, mechanizmus uznesení, ktorý vstúpil do platnosti o rok neskôr. Takže e, tento parlament e, takisto bude prejednávať e, e, spoločný balík, prvé dva piliere, ktoré už sú operatívne. Vraže verejný backstop bol odsúhlasený ministrami už v roku 2013, aby vznikol najneskôr do konca prechodného obdobia 8 rokov. Čo sa týka zdieľania rizik, je tu jeden jednotný fond eh, rezolúcie, ktorý postupne počas tých 8 rokov prechodného obdobia sa bude meniť. Čiže tu sa prispelo k zlepšeniu eh, likviditnej a kapitálovej pozície Európskej bank a eh, prispelo sa k lepšiemu k riadeniu, k dozoru bankov, nad bankovým sektorom. Takže či to znamená, že sme e, skončili s redukciou rizika? Nie. Rada, e, cestná mapa z e, Rady júna 2016 je naďalej v platnosti, ale taký je názor komisie a predpokladá sa, že ďalšie vzdielanie rizika bude postupovať ruka v ruke s ďalšou redukciou rizika a to je to, čo sme urobili. Komisia poskytla ambiciozný balík koncom roka 2016 vďaka úsiliu parlamentu a predsedníctvám rady máme fakt nádej, že sa bude môcť začať dialog, trialog eh, na jar. Takže s cieľom uzavrieť tieto rokovania, pokiaľ to bude možné v júni, ale minimálne pred koncom tohto roka. Zrušili sme, teda podarilo sa nám eliminovať riziko v bankovom systéme? Zjavne nie, ale o to by sme sa ani nemali usilovať. Bankovníctvo zahrňa rizika, inak je to niečo iné a nie bankovníctvo. Čo musíme urobiť a čo sme urobili, je posilniť bankový sektor, kým budeme lepšie vybavený systémom riadenia rizika v Európskej únii na tomto základe je názor komisie, že redukcia rizika a e, lepšie nástroje umožňujú e, postupovať s ďalším vzdelaním rizika a využiť e, tieto mechanizmy na zlepšenie redukciu, opatrení na redukciu rizika a toto by vyústilo do výsledku win-win. Tiež by som rád dodal, že momentálne nejde len o to, aby sme boli v súlade s touto cestnou mapou z roku 2016, ale ju aj reformujeme. Tie opatrenia, ktoré sú stanovené v tejto cestnej mape, ako práve povedal pán predseda Gotieri, budú vydané čoskoro, pretože sú e, veľmi ambiciozne mm, a pôvodne to v tejto mape nebolo uvedené a určite to bude veľmi efektívne, pokiaľ ide o znižovanie rizika. Um, momentálne si však myslíme, že v druhej časti svetové, e, tejto cestnej mapy je potrebný ďalší pokrok, najmä pokiaľ ide o zdieľanie uh, rizika. V oktobrovom oznámení o bankovej únii bol navrhnutý prípadný kompromis a my by sme len chceli podnietiť parlament, aby toto prijal čo najskôr, aby sme s radou mohli e, viesť konkrétne rokovania. Tiež by som rád spomenul, že tento návrh, ktorý vydala komisia, zdá sa, že je v úplnom súlade s tým, čo vypracoval váš spravodajca, ktorého vynikajúcu mm, prácu by som chcel dnes oceniť. No a jedna z týchto charakteristík tejto fázy číslo 1 je pomoc pri likvidite a to sa netýka už teraz zdieľania rizika. Čiže ide tu aj o to, aby sme brali do úvahy toto, kde máme všetky tieto výkony cestnej mapy, pretože keď budeme tieto myšlienky naplňať, Určite mm, toto bude narastať, toto zdieľanie rizika, ktoré bolo pomerne nízke a teraz narastá. Takže, aby som to uzatvoril, určite budeme musieť tlačiť aj na to, aby sme e, táto, tento, túto verejnú zastavu trošku podporovali. Takže toto sa musí zastaviť a aj ministri sa na tom dohodli. A Čím skôr tieto nástroje spustíme, tým skôr dosiahneme stabilizáciu hospodárskej a menovej únie. Čiže postoj komisie je jasný, ale teraz bude mimoriadne dôležité, aby sme v rámci tejto komisie, v rámci mandátu ba- bankovú úniu spustili a je potrebné sledovať túto cestnú mapu predsedu Tuska. Ďakujem veľmi pekne. Teraz má slovo Normer Rurakman, je člen nemeckého parlamentu. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážené kolegyne a kolegovia. My opäť chceme posilniť odolnosť bankového sektora a chceme zabrániť strate dôvery. A ak by sme mali spoločné vklady, to by sme určite mohli týmto štýlom dosiahnuť. Ale tak ako v každom poistení, aj v tomto prípade musíme zaistiť, aby tieto poistenie, poisťovne nepokrývali už predtým vzniknuté škody a potom nesmú z toho vyplývať stimuly, aby sa s týmto nakladovalo veľmi e, ľahko vážne budúcnosti. E, Európska centrálna banka má asi 770 miliónov eur, ktoré vypožičala iným bankám a to nie je dobrý základ. Takže musíme tieto vklady zabezpečiť a toto je prvý krok na ceste k spoločnému zabezpečeniu vkladov a my nechceme a nemôžeme urobiť druhý alebo tretí krok, keď neznížime príslušné mm, stavy a budeme sa snažiť v budúcnosti e, toto e, obmedzovať nemožno urobiť žiadne ústupky a nemožno pomôcť reštrukturalizácii bank keď tieto kredity dlhodobo nezničíme, neznižíme a nezabránime ďalším kreditom. Takže kom, táto diskusia o, o smernici, o usmernení týchto požičiek centrálnych bank, aké je to dôležité. Čiže táto táto práca musí počkať do roku 2018, ale chcem varovať proti tomu, aby sme tieto usmernenia z prípadu na prípad prispôsobovali alebo zjemňovali tieto pravidla. My potrebujeme všeobecne platné štandardy pre tých pre tieto kredity a tiež aj ako budeme s nimi nakladať. Len keď budeme mať takéto európske benchmarky, sa nám podarí rozptýliť mm, politické pochybnosti a týchto pochybností je zatiaľ dosť. A podstatnou záležitosťou tu je, e, keď pristupujeme prednostne k štátnym dlhom e, tieto, e, vyzerá to ako keby sme tu vstupovali cez zadné vrátka, pretože ani výpožičky verejným inštitúciám nie sú bez rizika. Ja by som si želal, aby sme si tieto portfólia e, štátnych dlhopisov obmedzili. E, tieto European Safe Bonds, tak ako to navrhuje Európska únia, to nie je náhrada za e, potrebnú reguláciu a za zníženie týchto špeciálnych bonusov. Prečo by sme mali k týmto pristupovať inak ako k úverom súkromných osôb a podnikov? Čiže tu ide o stanovenie vlastného kapitálu a viem, aké sú dôsledky tohto e, návrhu. Viem, že pre mnohé krajiny to bude bolestivé, ale potrebujeme bankovú úniu pre náš bankový sektor a nemali by sme robiť chyby pri tejto konštrukcii, lebo vieme, že to môže fungovať aj inak. A nebolo by to poprvýkrát, že sa nám zrúti celá budova, vrátanie strechy, pretože základy nie sú dostatočne pevné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, mm, pán Sandeple z francúzského senátu. Pán predseda, drahí kolegovia, chcem vám poďakovať najprv za všetky predchádzajúce slova Predtým, než spomeniem bankovú úniu, dovolte mi, aby som vyjadril svoje potešenie, že môžem byť prítomný na tejto diskusii medzi zastupcami Európskeho parlamentu a národných parlamentov. Aj francúzsky senát minulý týždeň privítal zástupcov výboru pre hospodárske a menové záležitosti vrátane svojho predsedu. Toto je veľmi dôležitá dôležité stretnutie, pretože nám to umožňuje vymeniať si názory. Pokiaľ ide o banková únia, zohľadnenie rizik eh, vzhľadom na jednotlivé vnútorné bankové eh, systémy, urobíme akési testovanie vnútorných eh, systémov národných členských štátov a ich kapacít, pretože máme tu už viaceré otázky, ktoré vyplývajú z bankovej únaje. Francúzsky senát sa tomu venoval od novembra 2012 Žiadali sme vytvoriť e, orgán dohľadu. Senát podporil toto s tým, že prijal a podporil e, európske uznesenie. Francúzsky senát má viacero odporúčaní, ako aj e, možnosti, ako vylepšiť tento prvý pilier. Komisia pre financie zdôraznila tri body v tejto oblasti. Poprvé, zakomponovanie poistenia do supervízie. To sa nám zdalo byť zásadné. Po druhé, harmonizácia procesov eh, eh, implementácie, to sa nám zdá byť zásadné. Potrebujeme jednotný mechanizmus v tejto oblasti a potom sme zdôraznili aj demokratické požiadavky Asociácie národných parlamentov, pokiaľ ide o kontrolu supervízora. My si myslíme, že konferencia v rámci článku 13 TS JG e by mala zahrnúť aj túto funkciu. Pokiaľ ide o druhý pilier bankovej únie a obzvlášť pokiaľ ide o e, fond e, pre niečné riešenia. Toto vyzvalalo veľa diskusí u nás v Senáte. V roku 2015 e, Senát prijal uznesenie, kde podmienil tento, implementovanie tohto mechanizmu ratifikácií medzi vládnej dohody a takto Senát chce vyjadriť svoju podporu princípu vzdielania tieto otázky národnými parlamentmi, to je, to je pozmeňujúci návrh, ktorý odráža naše obavy, pokiaľ ide o príspevok Francúzska pre alebo v prípade tohto jednotného uznesenia. Toto je ekonomickej eh, charakteru. Eh, tieto príspevky by mali byť eh, práve e, prostriedkami, ktoré by mali pochádzať z francúzskej ekonomiky. My sme podporili tento nástroj, ktorý by mal zabručiť stabilitu v rámci eurozóny s tým, že chcel pritiahnuť pozornosť aj k e, opatrnej a fiskálnej postupu. Už dva roky vedieme tieto diskusie, pokiaľ ide o vytvorenie systému e, garančného fondu Venujeme sa tomu na mnohých diskusiách. V marci 2016 sme sa venovali vypočutiu pani Elke Koenig. Eh, v rámci tohto nášho uznesenia. Moji kolegovia vám môžu potvrdiť, že tento mechanizmus eh, v rámci bankovej únie by bol ozajstným pokrokom, pretože akcionári a takisto aj zúčastnené strany by mali byť eh, tými, ktorí budú mať najviac strat v prípade nejakých problémov ako obyčajní vkladatelia a dúfam, že v 2018 sa z toho poučíme. Európsky, pardon, francúzsky bankový systém, ako aj bankový systém v mnohých ďalších krajinách, má svoje vlastné špecifika a v prípade v prípade problémov by nemala byť likvidácia, ktorá bude prvým krokom. Je potrebné zaručiť poistenie vkladateľov. To by malo byť po, um, zásadnou povinnosťou od smernice prijaté v roku 2014. Európsky systém za roky vkladov, toto je tretí pilier bankovej únie. Záruka vkladov je dôležitá téma v Európskom uznesení z roku 2016 Senát e, privítal rozhodnutie Európskeho parlamentu s niektorými výhradami. Pôvodný návrh viedol k tomu, aby sme mali dodatočný príspevok 7 miliard eur zo strany francúzských bank práve kvôli tomu, aby sa e, zabezpečilo väčšie pokrytie toho, čo je aplikované vo Francúzsku. Preto si Senát myslí, že ak záruka vkladu umožní väčšiu dôveru v bankovej, bankový systém, bankovú únie e, európskych e, občanov. Toto by malo umožniť zabezpečiť likvidáciu v prípade akýchkoľvek problémov. Banková únia môže fungovať len vtedy, ak e, zníženie e, rizika pôjdu ruka v ruke. Pán Richard Jung povedal, že dokončenie bankovej únie potrebuje nie výkonné e, postupy bankovej únie je potrebné ešte rozhodnúť, aké sú naše priority, znižiť riziko, ktoré paralelne môže ísť ruka v ruke s ambiciozným projektom za ruky vkladov na európskej úrovni, ktorý žiadame z plných síl. Ďakujem. Now, uh, A teraz pán Paolo Prieri, talianský senát. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja si myslím, že predovšetkým je potrebné povedať, že dokončenie bankovej únie je zásadným krokom na to, aby sme znížili teraz, eh, terajšiu finančnú fragmentáciu v Európskej únii a aby sme sa vyhli riziku e, idiosynkratických e, finančných tokov v Európe. Čiže toto je základná požiadavka, ktorú by sme mali presadiť. Ďalej tiež dokončenie bankovej únie nám poskytne ďalší kapitál na fungovanie týchto hospodárskych šokov. A myslím si, že všetci sa zhodneme na tom, že jediné riešenie je nájsť nejaký uspokojivý kompromis medzi na jednej strane e, potrebami a na druhej strane, pokiaľ ide o zabezpečenie súvah e, bank a na druhej strane o ďalšie rozdelenie, prerozdelenie rizika. E, tu ide aj o nefungujúce pôžičky a tiež vnútroštátnu suverenitu. Pokiaľ ide o tieto pôžičky, mali by sme uznať, že teraz už vyvíjame značnú snahu, napríklad pokiaľ ide o rekapitalizáciu Monte de Pasco alebo banky Veneto a my tu mm, zredukujeme aj tieto Mm, pôžičky napríklad o jednu štvrtinu v Karani. Takže e, tu ide o to, že trošku sa niektoré tieto banky e, odkláňajú od týchto politík a od jednotného dohľadného mechanizmu. To je potrebné ešte stále zlepšiť, ale aj e, hospodársky rast toto zlepší, pretože mnohé e, podniky prekonali svoje problémy. Keď sa pozrieme na suverenitu bankového portfólia, to si bude vyžadovať tiež akciu a bude si to bude potrebovať modifikáciu tejto um, obozretnej politiky, ale musíme sa venovať aj e, dôslednej kalibrácii nových opatrení, ale niekedy tieto portfólia si vyžadujú diverzifikáciu, e, keď e, sa stanovujú európske, na európskej úrovni ušetrené aktíva. A oni sa snažia o diversifikáciu. Na druhej strane nesmie tu byť zvažovanie rizika, ktoré by malo byť vylúčené a ono e, to v konečnom dôsledku e, bude vytvárať ďalšiu nestabilitu. Takže tuto je väčšie e, rozdelenie rizika, takže keď sa pozrieme na európsku e, schému zaistenia, tuto komisia navrhla postup, ktorý by mal byť trvalo udržateľný, ale tu ide o poskytnutie väčšieho prerozdelenia rizika, pokiaľ ide o tieto e, fondy EDIS. Takže mm, v prvej fáze EDIS poskytne likviditu z ISM do vnútroštátnych režimov keď títo už vyčerpali svoje zdroje a potom taká čiastočná mutualizácia bude nápomocná pri znižovaní tohto rizika, to si musíme uvedomiť, ale na druhej strane nemôžeme zastaviť v tejto fáze likvidity. Preto tento prístup komisie zdá sa, že bude riešiť oboje problémy. Aj mm, to riziko, aj morálne nebezpečenstvo. Musíme vytvoriť dôveryhodnú politiku, aby sme znižovali dlhy, keď to porovnáme s HDP. Musíme mať efektívnejšie obmedzenie rozpočtu a takto môžeme podporiť tieto pravidlá tak, aby sme znovu nastavili dôveru v banky, ale nesmieme mať žiadne automatické alebo poloautomatické znižovanie dlhov pre vnútroštátne dlhy a tento návrh myslím si len reprezentuje určitú cestu, ako bojovať proti tejto nestabilite. Takže na záver by som povedal, že technická zložka, toto je technická zložka, e, ktorá je už dnes e, dostupná na to, aby sme znížili riziko. Čiže je tu nádej, že budeme schopní dopracovať sa k bankovej únie, dokončiť ju a to bude mať veľký vplyv nie len na bankovníctvo, ale aj na našich občanov. Ďakujem. Veľmi pekne ďakujem. Pán spolupredseda, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán Gotieri ktorý to povedal tak veľmi rýchlo, že myslím si, že mám už len minútku, ale myslím si, že znižovanie rizika, zdieľanie rizika je veľmi dôležitá téma. Je len prirodzené, aby sme sa viacej zamerali na zdieľanie rizika, ale obe témy sú úzko prepojené a rovnako dôležité pre stabilitu nášho bankového systému a pre nás socioekonomický rozvoj Európskej únie. Bulharsko a bulharské predsedníctvo v Európskej únie sa snažia dosiahnuť priateľný kompromis e, v rámci týchto tém. My naďalej pracujeme na návrhu Európskej komisie, aby sme EDIS spustili, aby sme dokončili bankovú úniu. Veľmi pekne ďakujem za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže naši kolegovia a teraz Maria Luisa Bukerke z Portugalska. Máte dve minúty. Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem. Mm, ja len veľmi stručne e, som chcela povedať, že mm, áno, ja viem, že máme veľmi málo času, ale v roku 2011 a 2015 e, sme veľmi rýchlo postupovali, pokiaľ ide o boj proti tejto kríze a niektoré z tých myšlienok, ktoré sme si tu dnes vypočuli, vlastne korenia z týchto, pramenia z týchto rokov. Ja viem, že je tu určité riziko, a potom aj znižovanie rizika, prerozdelenie rizika, ale mám určité obavy, keď som si vypočula tento, o tomto režime. Zdá sa, že sa blízime do ďalšej kríze, našťastie sme však príliš ďaleko ešte od toho, aby sme ukončili bankovú úniu, musíme postupovať rýchlejšie a myslím si, že to nám pomôže zvýšiť eh, kredibilitu bankového se, sektoru. My sme mali veľmi nízke úrokové sadzby a máme stále viac regulácií a teraz tieto banky čelia kríze, ktorá sa bude týkať nedostatočných ziskov. To je tiež veľké nebezpečenstvo. A, takže možno, že teraz by bolo na čase pre nás, aby sme sa ešte raz pozreli na bankové nariadenie, aby sme, e, aby sme naozaj zvážili aj dôsledky. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Pán Timo Haranka, Fínsko, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ako už bolo povedané na rade, a myslím si, že aj v tejto miestnosti je tu hlboký nesúhlas, nakoľko sme blízko k bankovej únii. Môžeme diskutovať o e, definíciách zdieľania rizika, o riziku. Môžeme o tom diskutovať viacero rokov, ale nemôžeme si dovoliť túto reformu odkladať a pretože je tu rovnako dôležitá únia kapitálových trhov, ktorá je úzko previazaná na bankovú úniu. Takže moja otázka je, prečo nezvolíme rôzne prístupy? Prečo nebudeme mať koalíciu ochotných alebo koalíciu schopných? Tí, ktorí si myslia, že teraz už je to dostatočné, to zníženie rizika, tak môžu toto riziko zdieľať. A ktorí ešte v tom nie sú a ktorí vidia tieto výsledky, sa môžu pripojiť neskôr, alebo tí, ktorí si myslia, že si môžu dôverovať bez toho, že by tu boli ten e, pomer tých nefungujúcich e, nenávratných požičiek. Takže Tuto sú rôzne postupy a toto by mohli byť stimuli pre ostatných. No a teraz taká provok- ja viem, že je to provokatívna otázka, ale požiadal by som o serióznu odpoveď. Ďakujem veľmi pekne. Pán Ernest Lange. Ester, Ester, ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. No, trošku som bola prekvapená, ale ďakujem pekne, pán predseda. Myslím si, že tie príspevky, ktoré sme si tu vypočuli, e, tak z podia, ako aj z tejto miestnosti, poukazujú na to, aký komplikovaný tento materiál je. My máme zo strany komisie oznámenie, kde sa hovorí, že by sme mali mať postupnejší prístup, ako to bolo pôvodne navrhované, pretože je tu kondicionalita medzi jednotlivými fázami a myslím si, že keď nájdeme kompromis, tak potom to bude vytvárať určitý trojuholník, to sú tie tri problémy. Načasovanie, potom obsah samotného návrhu, nakoľko ambiciozne to má byť, či len likvidita, alebo či prejde, pôjdeme až za likviditou a to už je tretia časť tohto trojuholníka. Za akých podmienok. Čiže načasovanie, kondicionalita a obsah. E, keď e, chceme teraz už mať veľmi ambiciózny obsah, e, a chceme mať vzájomný systém, tak potom tá kondicionalita sa bude musieť zvýšiť a to bude dlhšie trvať. A keď e, chcete začať rýchlejšie, tak môžete začať len likviditou, no ale potom uvidíme, či táto kondicionalita bude naplnená. E, čiže my sa nachádzame niekde v tomto trojuholníku a môžeme to aj skomplikovať samozrejme, e, keď budeme porovnávať Holandsko s inými krajinami. My máme mm, stovky alternatív, ale to sa rôzni medzi členskými štátami. My na tom pracujeme, ale tá konverzia bude veľmi spomalá. Počula som, čo povedali mm, predstavitelia, že to bude stať 7 miliárd Francúzsku. Áno, lebo tu máme tie vnútroštátne výnimky, takže Pozrime sa na to 0,8, takže musíme si jasne povedať, že máme rôzne štartovacie pozície a mňa veľmi teší, že tí traja hlavní rečníci z, z Mm, spomenuli aj štátne obligácie, aj tieto nesplácané dlhy, takže keď sa chceme venovať niečomu viac ako len likvidite, tak ešte jedna posledná pripomienka, pretože ďalšia komplikácia je len e, súčas, e, len čas našich bank je pod európskym dozorom a väčšina je pod vnútroštátnym dozorom, takže toto je tiež záležitosť, ktorej sa budeme musieť venovať. Ja nechcem ľudí demotivovať, ja len chcel počiarknúť, aké je to dôležité a my sa nachádzame niekde v strede tohto trojuholníka dobrovoľníka. Dúfam, že nájdeme nejaké riešenie. A v podstate len jeden rečník sa vyjadril k týmto štátnym obligáciám, no ale áno, bolo, odznelo toto. Takže keď niekto povie, že jednu vec, ktorá sa nikdy neudeje, takže dobre, ja sa k tomu ešte vrátim. Kristos Sajkuras, Európsky parlament, ďakujem veľmi pekne, pán predseda pokiaľ ide o tieto systematické intervencie zo strany inštitúcií a vlád, ešte stále tu čelíme veľkým výzvam a tie, ten feedback medzi jednotlivými bankami a členskými štátmi, to je vysoko verejná záležitosť a sú tu značné zdroje zraniteľnosti. O, o ukončenie bankovej únie e, sa zakladá na viacerých pilieroch a už sa tu o tom hovorilo, že sa na to musíme e, o to snažiť a musíme sa snažiť paralelne toto naplniť konkrétnymi politikami, ako napríklad dohľad a realizácia realistickými e, ustanoveniami a tiež pokiaľ ide o spolahlivosť, ako ste povedali, musíme tu spustiť techniky e, riadenia rizika v týchto bankách. E, tiež musíme e, toto aj od, e, odvrátiť a musíme vyvinúť ďalšie pravidlá, musíme vytvoriť fungujúcu a efektívnu e, bezpečnostnú sieť, fiskálnu bezpečnostnú sieť. Musíme mať dostatočné financovanie a záruky, ktoré pôvodne poskytoval SM a potom neskôr IMF tým, že mm, príjmeme e, e, EDIS a na základe toho potom vypracujeme túto um, túto cestovnú mapu. No a potom aj vzájomné mechanizmy a na základe toho sme založili podmienky, ktoré sa týkajú tohto zabezpečenia a spoluzabezpečenia. Ďakujem pekne, Rumunsko Vasilia Ilea. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Rumunsko eh, víta všetky tieto úsilia, ktoré vyvinula Európska únia, pokiaľ ide o dokončenie bankovej únie, ako je tak vytvorenie spoločného menového fondu. Eh, Rumunsko prijalo v tomto zmysle veľa konkrétnych opatrení. Eh, zameralo sa oveľa viacej na dodržanie európskych záujmov v rámci jednotlivých členských štátov, rôznych finančných eh, záujmov pre stabilitu v oblasti verejných financií hostujúceho členského štátu. Eh, Banková únia by mala byť vytvorená takým spôsobom, aby z dlhodobého hľadiska sa zúčastňovala na stabilite v oblasti finančnej. Nielen pre stabilitu Európskej únie, ale v oblasti finančnej, ale pre stabilitu ako takú. Preto sa domnievame, že je veľmi dôležité, aby v tomto kontexte, v kontexte tohto projektu, boli zaručené také podmienky, ktoré by boli rovnaké pre všetkých a takisto, aby bolo so všetkými rovnako zaobchádzané, či už ide o jednotný trh, bez diskriminácie, bez toho, že by toto mohlo spôsobovať újmu legitímnym záujmom jednotlivých členských štátov. Sú tu dôležité tri aspekty. Reforma kontrolného mechanizmu, harmonizácia národných eh, záručných systémov, pokiaľ ide o bankové vklady a potom rýchla reakcia, nejaký nástroj rýchlej reakcie, ako náhle sa banka ocitne vo veľkých ťažkostiach, eh, ktorý by sa mohol využiť. Využite takisto verejných zdrojov preto, aby sa mohlo čeliť takýmto ťažkostiam. Tiež boli tak solventnosti, pokiaľ ide o bankový systém, preto aby sme vedeli dobre stabilizovať aj hierarchiu úverov. Pokiaľ ide o Rumunsko, my sa snažíme udržať eh, úverovú eh, hodnotu na tých eh, európskych štandardoch. Pokiaľ ide o kontrolu a dodržanie štandardov. S tým súhlasíme s európskymi názormi. Thank you. Uh... Ďakujem pekne, pán Bert Luka. EKR. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Pán Brackman vo svojom príhovore oprávnene poukázal na to, že strecha nemôže niesť dom, keď ho nenesú základy. A pokiaľ ide o IDES, naše základy nie sú dobré, ako keby sme hovorili, že EDIS to sú rizika, ktoré musíme lepšie riadiť, ale e, čo je dôležité, že v tomto dome zabúdame veľmi často na to, že EDIS hm, E, endogénne vytvára tieto problémy, pretože tu ide aj o likviditu, o, o mm, štátnu pomoc a len takto toto môže fungovať. Takže týmto e, tá pravdepodobnosť, že vznikne kríza, sa zvyšuje. A my máme základné problémy, e, pretože tu máme odliv prostriedkov z zaisťovacích systémov um, vkladov a tento problém sa tu netematizuje. O tom sa tu vôbec nehovorí ani z hodnotenia dopadu Európskej komisie a zdá sa, že tu ide o rizika, ktoré tu máme, ale nevenovali sme si otázky, že či na základe fungovania Edisu nebudeme mať nekontrolovateľné nové rizika, ktoré sa vlúdia do teraz fungujúcich systémov. My všetci vieme, že tieto bankové krízy sú krízy, ktoré sa nedajú merať na fundamentálnych veličinách, ale pri vzniku takejto krízy s nedôverou tak sa vrhnú ľudia na banky a potom nakoniec vznikne z toho tá kríza a presne tento problém môže vzniknúť, keď endogenne Edison e, poškodíme tieto, e, tieto e, systémy zaistenia a tieto systémy zaistenia vkladov. Teraz pán Galúra z Grecko. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Banková únia, ako ju poznáme, je jeden z najdôležitejších projektov Európskej únie. Pokiaľ ide o jej piliere, prvý pilier je bankový dohľad, druhý pilier to je spoločné riadenie bank a tretie, tretí pilier je vytvorenie spoločného fondu pre záruku vkladov. Pokiaľ ide o tie prvé dva piliery, už sme prijali určité opatrenia, niektoré boli už aj implementované Niektoré sú dôležitejšie, niektoré menej dôležité a vďaka niektorým boli vytvorené určité inštitúcie, ale pokiaľ ide o nastolenie dôvery v bankový systém na európskej úrovni, na to potrebujeme oveľa viacej. Je potrebné zaručiť tieto vklady. Nie len to, že tu máme prvé dva piliere a ten tretí pilier ako by upadol do zabudnutia. A je tu určitý tá skupina eh, krajín, napríklad Nemecko, ktorý hovorí, že by sme mali eh, ešte počkať s vytvorením tohto systému eh, záruky vkladov. Už odteraz my žiadame, aby sme anulovali tieto rizika a následne, aby sme pristúpili k zárukám. Grecko a ďalšie krajiny sú, sa zasadzujú za ozajstnú bankovú úniu, ktorá môže existovať len vtedy, ak vytvoríme záchranu sieť s takými konkrétnymi opatreniami, ktoré by tieto bankové vklady naozaj reálne zaručili. Janis Fukans. Ďakujem pekne, Lotisko Janis Fukans. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. Ďakujem za túto príležitosť, aby sme mohli vyjadriť náš názor, pokiaľ ide o finalizáciu bankovej únie. Predovšetkým by som chcel vyjadriť moju podporu tejto myšlienke dokončeniu bankovej únie, ale zároveň musíme zaviesť také opatrenia, aby sme znižovali riziko. Najmä by sme chceli mať vyššiu harmonizačnú úroveň aby sme mali ciele na zvýšenie e, tohto jednotného mechanizmu. A tiež podporujeme znižovanie rizika, aj keď si to vyžaduje veľké zmeny, keď sa to vyžaduje ba- ke- zmeny bankového sektora. E, toto musíme prijať čo najskôr. A tiež by sme chceli nájsť rovnováhu medzi reguláciou bank a medzinárodných skupín. Ďalej podporujeme to, čo tu už odznelo, e, pokiaľ ide o EDIS a o tretí pilier, e, ktorý je potrebné e, zavádzať postupne a potom sú tu platby, ktoré boli vložené do systému na zlepšenie stability tohto sektora, čo by umožnilo poskytnúť finančnú stabilitu a prelomilo by to toto prepojenie medzi bankami a štátnymi obligáciami. Vidíme tu aj vy, výhody takéhoto systému, ktoré by podporovali tieto štátne obligácie a stabilizovali by tento systém, e, ako to už odznelo tu. A my si myslíme, že samozrejme nemáme ešte túto podrobnú um, analýzu. A teraz pán Felt potom Švedsko. Ďakujem veľmi pekne za slovo, vážený pán predseda. No, e, situácia v eurokrajinách, pokiaľ ide o banky, je veľmi rôzna. Máme tieto nesplácané pôžičky, ktoré sú hlavným problémom a dôležitým faktorom a predstavujú prípadné riziko a budú rizikom aj budúcnosti. Ja viem, že to bude trvať eh, veľmi dlho, kým sa to všetko napraví a aj tiež zdieľanie rizika nebude fungovať, kým nevyriešime chyby minulosti. Znižovanie rizika, zdieľanie rizika, to je absolútne nutné ale mm, mm, zaujímavé by bolo vypočuť si niečo o zdieľaní rizika, pokiaľ ide o dlhy, ale to nemôžeme dosiahnuť, než toto riziko e, odstránime. Uh, first, uh, I think we should all remind that we established a single supervision and a single resolution je tu jednotné uznesenie, čiže teraz máme európskeho, európskeho supervízora, čo môže poskytnúť e, kapitálové, dodatočné kapitálové požiadavky na banky, zasiahnuť do vlády, e, aj keď banka pravdepodobne zlyhá. Čiže toto je zníženie rizika, opatrenie na zníženie rizika. Po druhé máme jednotné uznesenie a e, máme tam tú klauzulu, čiže prizval by som všetkých, aby zvážili, ktorá E, čo by bola krajina, ktorá by z toho ťažila, keby to bolo e, bývalo e, existovalo počas finančnej kríze. Takže takisto vieme, že máme problém MPL, ale takisto máme iné aktíva, ktoré sú kritické, ale nech už teda akékoľvek opatrenie príjmeme, tak na konci ten konečný element je mať supervízora, ktorý je vzdialený od členského štátu a môže nestranne zasiahnuť v situácii banky. Čiže paralelne k tomu, čo máme e, v rámci opatrení zdieľania rizika nič v tejto chvíli. A to je problém, pretože podľa môjho názoru toto nie je len opatrenie EDIS, nie je len e, opatrenie na zdieľanie rizika, ale aj e, je to na e, redukciu rizika, čiže je to stimul na zabránenie správaniu trhu a spotrebiteľa, poskytneme mu dôveru. <clears throat> Čiže keď teraz chceme to uzavrieť, tak ide o to, aby sme sa pokusili spolupracovať. Balík komisie o MPL je dôležitý nástroj, ktorý môžeme priplniť a ktorý by, doplniť a ktorý môžeme mať. Čiže toto chcem povedať, čo sme urobili ako parlament voči, voči e ECB, nie je, že by sme mali zrýchliť MPL, ale mali by sme to urobiť riadne spôsobom rozdeľovaním, rozdeľovanie, čo je pilier 2, čo je špecifické pre banky a prvý pilier, čo je legislatíva, pretože legislatívu robia parlamenty a nie dohľad, nie supervízor. Čiže ja vítam iniciatívu komisie, pretože legislatívny návrh môže byť doladiť a urobiť to spôsobom, ktorý poskytne ten správny stimul. Toto je takisto um, suverénne. Mali by sme vedieť, že modifikácia zmluvy my budeme naše banky dáme do e, konkurenčnej nevýhody a e, nikdy to nepríjme žiadna väčšina v Európskej únii. Čiže toto je okamih, kedy musíme rozhodnúť, či naozaj sa chceme koncentrovať, ako chceme nasledovať e, návrh komisie, aby sme definovali vhodnú rovnováhu medzi znižovaním rizika a stimulmi. zkrátka na ktorej strane tam budú červené línie, alebo ambiciozne plány a jednoducho prevencia, aby Európska únia e, tento, vlastne zavrala tento rámec, čiže je to na európskom legislatorovi, ale národné parlamenty tam hrajú kľúčovú rolu, aby poskytli ten riadny input vládam, pretože máme okno príležitostí, ktoré by sme nemali premrhať. Teraz Myslím, že Olivia chce niečo povedať. <clears throat> Ďakujem pekne, pán predseda. Veľmi stručne. My všetci sme pros- my sme všetci za to, aby sme uzavreli projekt bankovej únie, avšak každý máme na to iný názor, akým by sa, merom by sa to malo vyberať a takisto akým tempom. Chcel by som teraz využiť eh, príležitosť eh, kolegovi z Ecofinu, keď sme spolupracovali tam, či ešte pod komisárom Barnierom. Myslím, že e, to bola úžasná práca. Podarilo sa nám znížiť rizika v oblasti bankovníctva. Mali by sme sa teraz venovať otázke prerozdelenia rizika. A súhlasím s vami, pán predseda, že prerozdelenie rizika na e, ozdravenom základe je naozaj spôsob, ako by sme to mohli urobiť. A ako som už povedal, tá prvá fáza sa netýka žiadneho rizika. Takže tá podmienečnosť je síce legitímna, avšak to by sa malo skôr týkať tej druhej fázy. um, has left because uh, on... Čo sa týka expozície rizika, tak myslím, otázka, ktorú si musíme položiť, je, či naozaj chceme byť jedinou oblasťou vo svete, ktorá nemá bezpečné aktíva s nekompletnou bankovou úniou. Súčasné nastavenie eurozóny je nepostačujúce, nepostačujúci základ a zlá strecha. Ja si myslím, že v takom prípade by ste si to mali premyslieť, než budete podkopávať existujúci základ a budete robiť ďalšie diery do strechy. Toto je diskusia, ktorú musíme viesť ale je to diskusia, ktorú budeme viesť potom, čo, máme, čo budeme mať fungujúcu bankovú úniu a prehlbíme Európsku úniu a potom prepojíme túto diskusiu na otázku toho, či chceme safe asset pre eurozónu, alebo či budeme jedinou oblasťou na svete bez takéhoto safe asset, pretože to by to znamenalo, prepačte, tak to je, ak si myslíte, že všetky oblasti v Európe by mali byť takto hodnotení, tak spýtajte sa Američanom, Číňanov, oni nie sú k tomu ochotní. Bazilejský výbor diskutuje o tejto otázke 27 rokov a dôvod je, že žiadna z veľkých ekonomických oblastí nie je ochotná odobrať sa e, zo Zero X Rate. Čiže hovorím, nie je to také jednoduché a je to minimálne otázka sequencing, ak chcete stabilnú ekonomickú a menovú úniu, hospodárskú a menovú úniu. Potom k MPL súhlasím s vami, pán predseda, je to mimoriadne dôležité, ale takisto e, takže je to veľmi dôležité. Takže And you know what?